Manda teda platí. Výbor pre ústavné otázky e, má otázky, ktoré sa týkajú článku 117. Text nájdete na Seance on Direct. A ten text bude považovaný za schválený, pokiaľ do zajtra do 12. hodiny nikto nevznesie eh, námietky podľa článku 211. Eh, ďalej sme rozšírili